Poprosím vás o to, aby ste to naznačili. Zdá sa, že pripomienky nie sú. To, to znamená, že zapisnica zo včerajška je schválená. Dostal som stanovisko rady v prvom čítaní.